Želám všetkým šťastnú cestu domov. Pán Ody by chcel ešte k rokovaciemu poriadku. Áno, pán predsedajúci. Ďakujem. Nejde procedurálna otázka, ide o to, aby sa aplikovali zmluvy. Už som to urobil viackrát. Toto plenárne zasadnutie sa končí a pred dvomi týždňami bola Európska rada a predseda neprišiel rovna tak, ako ho nútia zmluvy a my to zaznamenávame takéto niečo aj na rozšírenej konferencii predsedov, že došlo k porušeniu. Ja si myslím, že nie je dobre, že taká inštancia ako naša, e, že e, sa nerešpektujú práva kompetencie a jeden návrh, pán predsedajúci, pre budúcu Európsku radu 18. a 19. decembra, kde sa bude hovoriť o európskej obrane, Dlho mali sme rozsiahlu rozpravu dnes po o tom, aby sme pozvali predsedu Európskej rady ešte pred jej konaním, pretože potom je parlament uzavretý a nebude môcť prísť informovať o priebehu rady. To je môj návrh, ale upozorňujem teda na tie zmluvy a ešte dodávam, ja si myslím, že nevyužívame dostatočne politické vzťahy s predsedom Európskej rady a so šéfmi e, vlád a štátov. Bolo by normálne, keby sme mali politické kontakty s predsedom Európskej rady. Ďakujem pekne, pán Ody.